ďalšiemu bodu programu mám tu ešte jedno oznámenie. Pani Iveta Grigule eh, od 27. apríla dnešného dňa eh, sa stáva členkou eh, politickej skupiny ALDE a teda nesedí už medzi